fratelli. Bene, benvenuti. Vítajte. Vítam vás všetkých. V prvom rade chcem srdečne privítať všetkých tu na pôde parlamentu. Otváram dnešnú schôdzu. Ide o ustanovujúcu schôdzu výboru AGRI 9. legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu. Počas tohto mandátu budeme čeliť mnohým výzvam, ktoré sa týkajú budúcnosti nášho poľnohospodárstva. ale len silný silnému výboru sa podarí hájiť e, záujmy e, poľnohospodárov a spotrebiteľov v Európe. Chcem všetkým pripomenúť, že dnešná schôdza je vysielaná na internete. Tlmočnícky režim je k dispozícii 22 jazykoch s výnimkou malčiny a irčiny. Ako viete, Hlavným cieľom dnešnej schôdze je voľba predsedu a podpredsedov nášho výboru. Možno budeme mm, musieť dnes hlasovať elektronicky. Ak si niekto zabudol elektronickú, elektronické zariadenie na hlasovanie, tak sú k dispozícii náhradné zariadenia. Prosím, overte si, či máte so sebou zariadenie. Takže najprv pristúpime k voľbe nového predsedu. Prejdeme potom následne k voľbe podpredsedov. Podľa e, rokovacieho poriadku potrebné kvórum je 12 prítomných členov, fyzicky prítomných členov. Najvyšší počet výboru Agri, alebo počet hlasov výboru Agri je 48. Prítomní náhradníci ak nie sú zastúpení všetci riadni členovia, nech nám prosím dajú vedieť v tejto chvíli. Máme už v menách dispozícii, áno. Takže máme e, náhradné mená Petri Sarvama, Andre Bradford, že ja nahrádzam André Bradforda. A potom pán Gilles Le Breton, ktorého nahrádza pani Joël Melin. A Diana Doc, ten Doc nahrádza Ivan Simčič. Pán predseda sa ospravedlňuje. Nech sa páči. Peter Jar, nech sa páči. Vy ste zabudli spomenúť uh, moje meno. Peter Jar zastupuje dnes pána Sarvamu uh, kvôli protokolu. Sarvama, Sarvama tu nie je a ja ho zastupujem. Peter, uh... E. Áno, Peter, už som to na začiatku povedal. Petri Sarvama bude nahradený pánom Petrom Jarom. Takže ja som zabudol na vašom, budeme. Uh, Eh, najprv si otestujeme hlasovacie zariadenia a budeme mať tak príležitosť sa ubezpečiť, že všetci majú v dispozícii hlasovacie zariadenia. Takže ak ste pripravení, nech sa páči. Otváram hlasovanie. Ide len o test. Test na overenie hlasovacích kariet. Okay. Máme o jedného člena SAD naviac. A to ste vy, pán Mark Tarabella. Takže teraz je to v poriadku. There's one more too. Who is? Abbiamo ancora un voto di troppo. Ešte máme jeden hlas navyše stále je tu jeden hlas návyše. Ešte jeden. Máme 49 hlasov, malo by ich byť 48, máme jeden hlas návyše, ale uh, nevieme presne, z ktorej skupiny pochádza tento hlas návyše. Takže len riadní členovia a tí, ktorí nahrádzajú riadnych členov hlasujú. Dobre, v poriadku, teraz je to v poriadku. Dobre, nech sa páči. Pani Miller, uh, jedna krátka pripomienka. Dačian Čološ uh, tu ešte nie je a za našu skupinu hlasoval Charles Görens, takže my máme sedem. OK, Urik. We will check. dobre, overíme si poznámky Takže teraz by som poprosil spravodajcov politických skupín, aby nominovali svojich kandidátov na pozíciu predsedu výboru. Dovolte mi pripomenúť, že každý kandidát musí byť eh, riadnym členom nášho výboru a každý člen, každý záujemca musel vyplniť, e, musel, musel vyplniť vlastne o finančných záujmoch a o mm, preštudovaní etického kódexu. Takže nech sa páči, kto sa prihlási ako prvý? Maxe? Ďakujem, pán predseda. Chcem navrhnúť za skupinu IAD pani Maxet Pibarkas. Bene. V poriadku. Maxet. Dove? Accetta la... Akceptujete predloženú kandidatúru? Áno, akceptujem kandidatúru. Bene, grazie. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, ďalšie politické skupiny, ujmite sa slova. Pepe. Áno, v rámci ľudovcov eh, by som ako správodajca pre výbor Agri predložiť meno pána Norberta Linča ako predsedu alebo teda chcel som predložiť kandidatúru pána Norberta Linča za predsedu tohto výboru. Norbert Linč, vy akceptujete kandidatúru? Áno, ďakujem. Takže ak nie sú ďalšie pripomienky, potvrd, respektíve ďalšie kon, kandidatúry potvrdzujem, že pani Pirabaka a pán Norbert Linz sú riadnymi členmi tohto výboru, náležite vyplnili vyhlásenie finančných zájomcov a vyhlásenie v súvislosti s etickým kódexom. Konštatujem, že môžeme preto prejsť k samotnému hlasovaniu. Pripomínam, pozor, že ak chcete hlasovať za pána Linca, musíte stlačiť červené tlačidlo. A ak chcete hlasovať za pani Markse Pirbakas, musíte stlačiť zelené tlačidlo. Všetko bolo jasné, takže budeme hlasovať len raz. Bude to jedno hlasovanie za pána Linca z EPP. Prosím, stlačte červené tlačidlo za pani Maxet Pirbakas, prosím stlačte červené tlačidlo, pardon, zelené tlačidlo. Všetko bolo jasné? Dobre, takže otváram hlasovanie. OK. Voto chiuso. Končím hlasovanie. Norbert Linz. Norbert Linz získal 36 hlasov za a pani Maxet Pirbakas získala 11 hlasov. Takže ehm, konštatujem, že za predsedu výboru bol zvolený pán Norbert Linz. Norbert Linz. Norbert Linz získal absolútnu väčšinu hlasov nech sa páči, príďte medzi nás za predsednícky stôl. Yeah. Liebe... Drahé kolegyne, drahí kolegovia, chcem sa veľmi srdečne poďakovať za dôveru, ktorú ste mi teraz vyslovili. A myslím, že nás čaká naozaj obrovský kus práce. Čaká nás poľnohospodárska reforma a mnoho ďalších tém, tieto témy sa bytostne dotýkajú poľnohospodárov aj spotrebiteľov a tí očakávajú, že naozaj tie reformy zrealizujeme. A preto si myslím, že začneme s našou prácou veľmi rýchlo. Mali by sme začať čo najrýchlejšie. Budeme pokračovať teraz v ustanovujúcej schôdzi a pristúpime k voľbám podpredsedov. Navrhujem teda, budem hovoriť teraz po anglicky, aby sa nestala žiadna chyba a prečítam e, teraz, aké formality musíme splniť a čo musíme dodržať. Vážení kolegovia, budeme pokračovať hlasovaním podpredsedov výboru AGRI začneme voľbou prvého vicepredsedu, potom bude, potom bude nasledovať voľba druhého, tretieho a štvrtého podpredsedu nášho výboru. V zmysle e, poriadku potrebné kvórum na e, voľbu 1., 2., 3., 4. podpredsedu je 12 členov. Maximálny počet hlasov vo výbore Agri je 48. Či už už ide o riadných, alebo, riadných členov alebo náhradných členov teda náhradní členovia, ktorí sú dnes prítomní, sú, myslím, že nemusíme to opätovne čítať. Mm, dobre. Ak si politické skupiny želajú e, predložiť, e, respektíve nás informovať o ďalších náhradných členoch. E, myslím, že tomu sme to už prebehlo. Nie, už nikto viac sa nehlasí, aby nás poinformoval o náhradných členoch. Ďakujem, pán predseda. Chceme rešpektovať demokraciu a pluralitu v tejto inštitúcii. Skupina IAD chce predložiť kandidatúru pani Maxet Pibarkas. Ďakujem, pán predseda. Chceme teda, aby bola kandidátkou na zvolenie e, na post prvej podpredsedničky. OK. Dobre. E, my sme sa k tomu ešte vôbec nedostali, ale dobre. Ale e, berieme na vedomie tento návrh. Budem pokračovať. Dovolte mi pripomenúť, že treba, mm, treba, aby sme zohľadnili aj rodovú a geografickú rozmanitosť ehm, v zložení ehm, byra každého výboru, Takže nech sa páči, teraz, teraz by som poprosil, aby zástupcovia politických ehm, strán predložili kandidátky. Pripomeniem, že kandidát musí byť riadnym členom nášho výboru a že je potrebné, aby boli splnené náležité podmienky, ako je podpísané vyhlásenie o finančných záujmoch a podpísané vyhlásenie o prežadovaní etického kódexu. Takže nech sa páči, Martin Heusling. Ja navrhujem Franciska Guerrera za kandidáta na prvého podpredsedu. OK, Francisco Guerrero ist vorgeschlagen. Bol navrhnutý Francisco Guerrero a táto myšlienka prišla, Francisco Guerrero hovorí, že akceptuje. And, um, uh, a pani Pirbakas bola takisto navrhnutá. Navrhuje ju skupina ID. Chcem sa spýtať oboch kandidátov, či súhlasia so svojou kandidatúrou, či ju príjmajú. Áno. Áno, samozrejme, príjmam um, kandidatúru na post prvej podpredsedničky. Teraz vyvstáva otázka, či budeme hlasovať tajne. Tajne sa hlasuje v prípade, že minimálne 10 poslancov. Prepačte, ospravedlňuje sa predseda, som tu nový. V každom prípade musíme hlasovať teraz tajne. Budeme teda voliť prvého podpredsedu. Also, eine geheim... Takže tajné hlasovanie. Kto chce hlasovať za pána Gerejru, stlačí zelený, zelené tlačidlo a ten, kto chce uh, hlasovať za pani Pirbakas, prosím, nech stlačí uh, červené tlačidlo. Môžeme teda začať hlasovať. Otváram elektronické hlasovanie. Prosím, hlasujte. So, dann kann ich die... Yeah, dann kann... Môžeme teraz uzavrieť hlasovanie. Za pána Gerejra eh, hlasovalo 38 kolegov a kolegyň a za pani Pirbakas 6 kolegov. Pán Gerejro, poprosím vás, eh, príďte sa medzi nás a usadte sa za predsedníckým stolom. Okay, dann können wir zum... Môžeme pristúpiť k voľbe druhého podpredsedu alebo možno druhej podpredsedničky. Ehm, prosím, kto chce e, predložiť návrhy? Gracias, Ďakujem veľmi pekne za EPP by sme radi predložili kandidáta pána Daniela Budu na eh, predsedni, ako, teda predložili by sme kandidatúru na tohto pána e, za druhého podpredsedu. Sú ešte nejaké iné návrhy? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Áno, chceme rešpektovať demokraciu a pluralitu v Európskom parlamente a preto skupina I a D na post e, druhej podpredsedničky navrhuje pani Maxet Pirbakas. Vielen Dank. Gibt es weitere Vorschläge? Ďakujem. Eh, chce niekto ešte predložiť nejaký iný návrh? Nie, zdá sa, že nie. Môžeme teda opäť pristúpiť k hlasovaniu. Kto chce hlasovať za Daniela Budu, prosím, nech stlačí zelené tlačítko. A kto hlasuje za pani Pirbakas, nech stlačí, prosím, červené tlačidlo. Otváram hlasovanie. Dann können wir die... Končím hlasovanie. Za kolegu Budu hlasovalo 37 kolegov a za pani Pirbakas 7 kolegov. Pán Buda, nech sa páči, príďte sa medzi nás a usadte sa. Ja, <clears throat> liebe äh, kolegyne, kolegen. Kolegyne, kolegovia. Mm, ukázalo sa, že pri ďalších dvoch e, hlasovaniach dôjde asi k ťažkostiam. E, preto viaceré politické skupiny poprosili o možnosť vyjadriť sa. Ja to dovolím. Vidím ale, že e, už nemáme veľa času, náš, e, náš časový slot sa onedlho končí a potom budeme musieť opustiť túto sálu. A prosím, pýtam sa teda teraz, e, kto sa chce vyjadriť? Ďakujem veľmi pekne e, za SAD. Eh, môžem povedať, že súhlasíme s týmto odkladom. Možno, že by sme to mohli riešiť na ďalšom zasadnutí výboru Agri. Buď, máme sa 23. 3. júla, je to už vlastne dohodnuté, takže nám by to vyhovovalo. Ďakujem, pán predseda. Eh, srdečne vám blahoželám. Vieme, že ide teraz eh, o číslo 3, o post tretieho podpredsedu sa hlási viacero kandidátov, ale ten post čtvrtého podpredsedu nie je sporný a preto navrhujem, aby sme najskôr hlasovali o poste štvrtého podpredsedu, aby sme teda našej kolegyni poskytli aj väčšiu istotu. Ja sa pripájam k pani Müller. Súhlasím, hlasujme teraz o poste štvrtého podpredsedu. To ešte stihneme v tom vyhradenom čase. Okay. Oh, thank you. On behalf of... Za skupinu EKR by som rada navrhla na pozíciu štvrtej podpredsedničky pani Masa Aguilar. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že by bolo vhodné a bolo by to aj dobrým signálom na začiatku práce tohto e, výboru, keby sme neodkladali nič. Voľba tretieho podpredsedu by sa mala e, konať teraz. Myslím si, že No, musíme teraz sa porozprávať o procedúre. Máme tu dve žiadosti o odklad, ale dve odlišné žiadosti. E, jednak sa tu žiada kompletný odklad 4. aj 3. voľby 3. aj 4. podpredsedu a potom tu máme návrh dvoch skupín, aby sme teraz volili 4. podpredsedu alebo štvrtú podpredsedničku. Teraz um, je otázne, čo si žela väčšina. Máme tu dve skupiny, ktoré navrhujú, aby sme volili e, štvrtého podpredsedu a SAD navrhuje, aby sa oba, obe voľby odložili. Yeah.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 Also, also mein Vorschlag. Mám takýto návrh. Navrhol by som zvoľme štvrtého podpredsedu. Chcem sa spýtať, či je niekto proti. Herbert? Pán predseda, gratulujem najskôr k vášmu zvoleniu, ale myslím si, že ak nezvolíme tretieho podpredsedu, tak by sme to teraz mali uzavrieť a mali by sme počkať e, a, na e, ďalšom zasadnutí by sme to mali e, vyriešiť a zvoliť tých predsedov v predpísanom poradí. Najskôr zvoliť teda tretieho podpredsedu a potom štvrtého podpredsedu. To by bol správny postup. Ak urobíme odklad, tak najskôr by som nechal hlasovať o návrhu na odklad a potom, ak sa rozhodneme e, odložiť e, voľbu, tak potom odložme voľbu oboch e, týchto postov a bude sa to konať potom o dva týždne. Dobre? Takže návrh je teraz taký, aby sme obe voľby pod predsedou odložili. Kto s týmto môže súhlasiť? Prosím, zdvihnite ruku. Kto súhlasí? Prosím o zdvihnutie ruky. Also, das machen wir Overíme si to elektronicky. Kto je za odklad oboch volieb 3. a 4. podpredsedu? Prosím, stlačte zelené tlačidlo. Kto je proti? Prosím, stlačte červené tlačidlo. dann schließe ich die... Končím hlasovanie. 29 hlasov za odklad, 16 proti. Znamená to, že 23. júla sa bude konať voľba 3. a 4. podpredsedu, podpredsedničky. Gut. Takže teraz mám ešte na záver tohto zasadnutia oznámiť, kedy sa bude konať ďalšia schôdza 23. júla. 23. júla predpoludním a popoludní. Ďakujem veľmi pekne. Končím schôdzu.